nominácie budú uverejnené v zápisnici z dnešného zasadnutia. A pokiaľ nebudú akékoľvek pripomienky k tejto téme v čase, alebo do času, kedy sa bude zápisnica príjmať, tieto zmeny a tieto nominácie budú považované